Non, non, non, non, non. non. Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir les travaux de la commission des budgets. Je vous prie d'abord d'accepter les... Takže najskôr sa chcem ospravedlniť, milí kolegovia poslanci rozpočtového výboru. Dnes ráno sme mali dlhšie stretnutie koordinátorov, než sme pôvodne plánovali pretože sme mali určité technické ťažkosti, ktoré sa dostavili v súvislosti s návrhom opravného rozpočtu parlamentu. Nakoniec sme sa dopracovali k dohode medzi koordinátormi, vyriešili sme tento technický problém. Budeme o tom hovoriť po vypočutí, ktoré nás teraz čaká okolo 11. hodiny. Budeme aj hlasovať o po jedenástej. A k tomu, čo ste dostali, k tým dokumentom, ktoré ste dostali, sa ešte pridajú neskôr pozmenujúce návrhy, ktoré nám potom vysvetlí spravodajca. <coughs> Takže teraz nás čaká hlasovanie o návrhu stanoviska k výročnej správe o SZBP za rok 2008. Spravodajkyňa je Nadežda Nejnsky. Pracovala na tejto téme, ale pán kolega Pointieri nám predstavil včera jej správu a s ním teraz e, zrealizujeme aj hlasovanie. Ak ste všetci pripravení, ak ste všetci predstavení, tak navrhujem, aby ste si zobrali hlasovacie zoznamy e, k správe Nejnsky, Pointieri. Odsek 1, tam máme pozmenujúci návrh 1 pána Gualtieriho. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? 1, 2, 3, 4. Máte <laughs> na Helgu zlý vplyv. Kto sa zdržiava? Hm, takže väčšina je za, je to schválené. Odsek 2, pozmenujúci návrh 2, pani Bertman, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Jeden je proti, nikto sa nezdržal. Pani Vertman blahoželáme. Odsek 8, pozmenujúci návrh 3, pána Gualtieriho, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Jeden je proti, kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal? Veľkou väčšinou je to prijaté. Odsek číslo 9a, nový, pozmeňujúci návrh 4, pán Gualtieri a pán Reimer Böge. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jedna, dva sú, dvaja sú proti. Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Prijaté veľkou väčšinou. A teraz e, predkladám na hlasovanie správu v tomto pozmenení. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden je proti. Kto sa zdržiava? Jeden sa zdržal. Ďakujem. Správa je tým pádom prijatá. Blahoželám pánovi Gualtierimu. Teraz pristúpime k bodu Číslo 19 nášho programu schôdze, ktorý sa týka situácie v Haiti po tragédii, po zemetrasení. Viete, že Európska komisia prijala naliehavé rozhodnutie, ktoré bude mať aj finančné dôsledky a do určitej miery komisia má možnosť e, implementovať rozpočtové prostriedky, ktoré sú v rozpočte na rok 2010, ale je pravdepodobné, že vzhľadom na závažnosť tejto tragédie a vzhľadom na humanitárne, ale aj ekonomické a sociálne dopady Európska únia zmobilizuje financie dosť veľkého objemu. Je dôležité, aby sme mohli si vypočuť eh, pána Manserviziho, generálneho riaditeľa DG DV a pána Cangela, generálneho riaditeľa DG ECO. Ďakujem za ich prítomnosť. Prizval som aj iné výbory parlamentu, najmä výbor DV a výbor AFET, ktoré, ktorí sledujú neustále tento problém a Prizval som ich, ak si tak budú želať, ich členov, aby sa zúčastnili na výmene názorov. Čiže pán Manservízy bude teraz mať slovo. Ďakujeme vám, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Myslím, že budem stručný a chcel by som vám dať určitý rámcový prehľad o situácii, v ktorej sa nachádzame a takisto prvé reakcie zo strany komisie. Situácia na Haiti. Ako viete, pán komisár bol na Haiti e, so mnou aj s Petrom Anglom minulý týždeň. Bola to dobrá príležitosť na to, aby sme urobili bilanciu situácie, ale aj koordinácie s inými ich partnermi. Stručne povedané, Situácia je taká, že je to katastrofa, totálna katastrofa, tragédia. Tretina Port-au-Prince je zničená, je tu obrovské množstvo utečencov v, vo vlastnej krajine, utečencov v samotnom meste, čiže naozaj situácia je veľmi ťažká. Ale zároveň treba povedať, že e, toto je samozrejme medializované v tlači, V, ale na druhej strane vidíme aj, aká je dôstojnosť týchto ľudí, ktorí žijú v Port-au-Prince a v Haiti. A naozaj vidíme, že mnohí ľudia boli schopní si zorganizovať opätovné začatie ekonomického a sociálneho života, zmobilizovali sa aby začali rekonštrukciu krajiny. Čiže nie je to iba tá tmavá stránka, ale sú tu aj pozitívne veci, čiže hajťania samotní sa veľmi snažia. Druhý aspekt, ktorý nevidíme v médiách, je, že situácia je menej napätá, ako by sme si mysleli. Keď keď e, voda alebo pomoc neprichádza, samozrejme dochádza k napätiam, ale na druhej strane sú tu aj dodávky dosť pravidelné. Vidíme, že Haitiania stoja v radách na vodu alebo na inú pomoc a bez, prebieha to bez nejakých nepokojov. Dokonca aj prítomnosť vojakov a polície je na niektorých miestach možno aj e, naddimenzovaná policajtov je viac, než je problémov. Do určitej miery sa dá povedať. Je to teda na jednej strane tragédia, ale na druhej strane sú tu aj pozitívne elementy, ktoré nie sú vyjadrované veľmi v médiách. No a teraz druhá vec. Efektívnosť medzinárodnej pomoci je veľmi dôležitá, pretože je súčasťou riešenia Musíme poskytovať humanitárnu pomoc kontinuálne, efektívne, takým spôsobom, aby tá pomoc sa dostala k tým, ktorí ju potrebujú. Musíme to dobre koordinovať. A e, my to realizujeme najmä v dobrej koordinácii s OSN. Bolo to dobre prezentované v tlači. Niektorí partneri, najmä Američania a e, Kanadiania podporovali e, riadnu distribúciu pomoci, ale je jasné, že e, musíme sa čo najviac koordinovať v rámci OSN. Musíme sa aj my ako EÚ napojiť na túto koordináciu, nielen pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, ale aj pokiaľ ide o ďalšiu fázu identifikácie edukácia e, ľudí a ďalšie práce. Toto už zasahuje viac do mojej e, domény a potom e, Peter bude hovoriť viac o humanitárnej časti. Musíme viesť dialog s vládou, aby sme uľahčili tú nasledujúcu fázu, teda aby verejná moc začala znova fungovať a aby sa začala rekonštrukcia krajiny. Nie je tam len Port-au-Prince, ale aj zvyšok krajiny, ktorej chýba vláda. Musíme teda myslieť na tú rekonštrukciu v ďalšej fáze. Toto je ten kontext. Toto sú prvé opatrenia komisie a únie ktoré sú koncentrované na troch úrovniach. Prvá úroveň to je naliehavá humanitárna pomoc. Peter Zangel sa k tomu vyjadri neskôr. Potom je tu druhá úroveň. Je takisto veľmi aktuálna. Je to nehumanitárna naliehavá pomoc a o tom sme diskutovali najmä s komisárom de Guchtom a s prezidentom Prevalom a s haitským premiérom. Je tu otázka, ako pomôcť haitskej vláde, haitskému štátu, aby znova začal vykonávať svoje funkcie, svoje vládne funkcie, aby znova začal ten štát poskytovať tie služby, ktoré má poskytovať. Čiže toto je súčasť e, prvej fázy nehumanitárnej naliehavej pomoci. Na základe tejto bázy komisia vyčlenila 100 miliónov eur, ktoré môžu byť veľmi rýchlo sprístupnené na to, aby sa riešili tieto práve tieto problémy. A tá tretia úroveň, to už je taká strednodoba, to je rekonštrukcia. A rekonštrukcia sa bude realizovať na základe konferencie, ktorá sa bude konať v marci e, v Montreali a bola pripravená v Montreali minulý pondelok. Čiže to sú tie dve fázy. Najskôr tu máme 100 miliónov na bezprostrednú e, naliehavú pomoc a potom 200 miliónov na tú druhú fázu. Čiže toto sú iba orientálne čísla, samozrejme, ale opierajú sa už e, o analýzu prostriedkov, ktorými disponujeme, najmä pokiaľ ide o tých 100 miliónov. Prvá vec e, v rámci tých 100 miliónov to je rozpočet, nástroj pre stabilitu, ktorý môže byť e, mobilizovaný od hranice, minimálnej hranice 20 miliónov eur a druhá zložka je Food Facility, potravinový nástroj, ktorý môže byť použitý teraz práve v tejto fáze nehumanitárnej naliehavej pomoci na pomoc štátu. Všetko ostatné to sú orientácie pre druhý FED a deviatý FED. Najmä pokiaľ ide o desiatý EDF, pomoc pre Haiti, aby mohli udržiavať sociálnu sieť, ktorá bola ohrozená hospodárskou krízou. Na to sme identifikovali 30 miliónov a potom obálka B druhého EDF eh, e 10 eh, pardon, 5-6 miliónov, to môže byť okamžite zmobilizované. A dva programy 9. EDF, tu sú programy na posilnenie základného vzdelávania 5 miliónov niečo a potom je tu program obnovy po kríze 33 miliónov a niečo. Toto sú všetky projekty, ktoré už sú schválené. A všetko spolu je cirka 200 miliónov. To sú disponibilné okamžité prostriedky. Už sme o tom rozhodli, či už to bude z rozpočtu alebo z EDF. A Teraz sme začali už e, dialog s e, haitskou vládou, pretože teraz veľa závisí od haitských orgánov a pracujeme s nimi na tom, aby sme to dobre všetko pripravili. V nedelu 10 členná misia expertov odíde do Haiti v koordinácii s členskými štátmi, aby mohli identifikovať v spolupráci s vládou hlavné potreby, prvotné potreby pre tú fázu rekonštrukcie štátu. Napríklad ide o e, vybudovanie administratívnej štvrte, kde by sa vláda mohla koncentrovať a sústrediť tam svoje základné služby, ktoré štát potrebuje. No a na záver tých 200 miliónov na rekonštrukciu tam je vlastne možnosť reorientovať obálku z druhého EDF pardon, z 10. EDF. O tom ešte budeme diskutovať s, s partnermi a ak to bude nutné, rozhodneme o reprogramovaní, o zmene stratégie, ak to bude nutné. Toto je teda rámec, ktorý vám môžem poskytnúť. To je na úvod. Ďakujem. Merci, monsieur le directeur général, de cette présentation très claire. Ďakujeme, e, pán Cangel. Ďakujem, pán predseda. Ja teraz budem hovoriť konkrétnejšie o tom, čo sa deje e, v teréne. Kolega to dobre odprezentoval. E, situácia je pokojná podľa nás, ale napriek tomu je ešte stále nestabilná. Uvediem príklad. V máte 250 tisíc e, ľudí v Port-au-Prince, ktorí sú teraz bezdomovci a nehovorím teraz o ostatných mestách, lebo inak by to číslo bolo vyššie. Tieto osoby sú dnes na ulici, e, sú vonku a sú Vystavení počasiu. V súčasnosti je sucho v Port-au-Prince, zatiaľ to beží dobre, ale keď sa situácia počasie zmení, tak, sa, tak môžeme čakať katastrofu. Je veľmi dôležité, aby haitské orgány veľmi rýchlo začali budovať nejaké útulky, tak aby humanitárne organizácie mohli začať prácu, mohli pripraviť eh, terén, mohli pripraviť sanitárne vybavenie, aspoň minimálne, aby tam mohli tí ľudia prísť a, a ubytovať sa. Ako iste viete, z humanitárneho hľadiska za komisiu eh, dali sme k dispozícii 30 miliónov eur to je humanitárny štandard. Viem, že v tomto výbore vy zaobchádzate s vyššími číslami samozrejme. A e, vlastne toto sa skladá z troch prvkov. Je to humanitárny program, ktorý beží na území Haiti 20 miliónov na roky 2009-2010. Prečo máme program pre Haiti? Haiti nebol postihnutý iba cyklónmi minulý rok, ktorý, ktoré zapričinili veľké škody, ale takisto Eh, dôvod je ten, že haitský štát je eh, slabý zo štrukturálneho hľadiska, ale sú tam aj problémy s podvýživou, s nedostatkom pitnej vody. To sú problémy, ktoré existovali eh, na tomto území už dosť dlho. Či, čiže týchto 8 miliónov je na to, no a potom bolo to zemetrasenie na to máme maximálne tých, tie 3 milióny eur. Musíme skonkretizovať, na čo budú použité. Z týchto 3 miliónov sme dali napríklad e, organizácii lekári sveta 300 tisíc, ktorí robili v, univer- v univerzitnej nemocnici v Port-au-Prince a s týmito peniazmi budú môcť liečiť e, približne 15 tisíc ľudí. Takisto je tu veľmi dôležitá vec. Už niekoľko e, rokov e, pracujeme s mimovládkou Telekom bez hraníc a tá robí dve veľmi dôležité veci. E, na letisku organizujú internetové prepojenie, pripojenie, ktoré umožňuje humanitárnym pracovníkom komunikovať s nami a okrem toho inštalujú aj telefóny v meste a to umožňuje e, ľuďom 3 minúty telefonovať e, nejakej osobe, ktorú potrebujú informovať e, v rámci rodiny napríklad. A toto stojí 60 tisíc eur, tieto dve činnosti spolu. A potom tu máme aj časť humanitárna pomoc a časť civilná ochrana, poskytovanie pitnej vody, to je takisto veľmi dôležité. Potom ešte jedna pripomienka e, k humanitárnemu e, vnímaniu dodávky z lietadiel teraz nie sú dobre pripravené. Máte tu kombináciu zranených ľudí a potom na druhej strane je tu veľký chaos a nie je potom jasné, že napríklad e, kto z ľudí otvorí ako prvý ten balík, ktorý spadne z lietadla. Je to veľký problém a preto takýto spôsob pomoci v Port-au-Prince je veľmi neprimeraný. tí e, ľudia, ktorí e, dostávajú teraz pomoc, veľmi disciplinovane stoja v radách, takže to je asi lepší spôsob poskytovania pomoci. A teraz ešte dva e, prvky, ako s tými, nakladať s tými 800 miliónmi DG Eco. 80% sme naprogramovali na tie e, hlavné veľké krízy ako Kongo, Čad, Darfur, Afganistan. To všetko poznáte. Čiže 80% našich zdrojov ide na toto. A potom takisto to ide na prípravné opatrenia na katastrofy tak aby sme ľuďom mohli komunikovať informácie a mohli povedať, čo je potrebné robiť. 160 miliónov od 1. januára teda ešte ostáva. Tieto peniaze nie sú e, určené, e, vyčlenené na určitý účel, takže z toho môžeme vziať peniaze na Haiti. Zvyčajne je to tých 20 ktoré nám umožňujú pokryť rozumne štandardný rok, e, kedy sú katastrofy vo forme cyklónov napríklad a tak ďalej. Ja od vás dnes nebudem žiadať peniaze, ale hovorím z týchto 160 miliónov eur. Už sme spotrebovali 20 a ak mi umož- dovolíte odhad, Myslím si, že s týmito zvyšnými peniazmi pokrieme potreby možno tak na dva mesiace. To znamená, že keď pristúpime k budovaniu útulkov, myslím si, že budeme potrebovať ešte predloženie. Neviem vám dať ešte konkrétne čísla, ale budeme mať hodnotiacu misiu, ktorá e, zistí, aké sú potreby a na základe výsledkov tejto misie zistíme konkrétne čísla, ktoré budeme potrebovať. Druhá vec, na ktorú chcem upozorniť, je to ťažkosť, ktorá nie je dramatická, ale mohli by sme na ňu nájsť riešenie. Viete, že Ehm, v našom rozpočtovom v našej rozpočtovej konštrukcii nemáme mechanizmus, ktorý by, ktorým by sme mohli e, vyzbierať tieto fondy, ktoré závisia od členských štátov. Myslím si, že by bolo užitočné premýšľať nad tým, ako by toto bolo možné zrealizovať, pretože členské štáty, ktoré majú finančné zdroje, ktoré nemôžu sami e, použiť, lebo na to nemajú ľudské zdroje, potom tieto financie môžu dať OSN a nedajú ich nám. A ja si myslím, že v tejto oblasti by sme mali trošku popracovať a tým by sa nám o, o, otvoril potenciálny nový zdroj financií. Ďakujem pán riaditeľ, generálny riaditeľ za popis situácie, ktorý bol veľmi presný a veľmi naplnený informáciami. Spravodajca na rok 2010, na rozpočet na rok 2010, pán Šurian, chcete zaujať stanovisko? Zdá sa, že nie. Zdá sa, že zatiaľ nie. Juran Ferm sa hlási. Uh, this, uh, Ďakujem za túto plnú prezentáciu. Myslím, že sme obdržali mnoho zaujímavých a užitočných informácií. Napriek tomu mám niekoľko otázok. Najprv také všeobecné. Ja viem, že ešte je priskoro ako vyhodnocovať to, čo sa uskutočnilo, ale chcel by som možno vedieť záujmu, že máte pocit, že že sme schopní a že ten rozhodovací proces je dostatočne vhodný na to, aby sme mohli e, dostatočne rýchlo reagovať, pretože v médiách sme sa, do, sa dočítali množstva kritiky proti celému medzinárodnému spoločenstvu, že táto reakcia bola spomalená, nebola vôbec koordinovaná alebo nebola dostatočne koordinovaná. Tak chcel by som vedieť, že aký máte vy z toho dojem. Taktiež, e, aký je ten celkový európsky obraz. Vy ste spomenuli profil únie. No, pokiaľ ja viem, tak e, okrem tých 350 miliónov priamo z EÚ prišli takisto dosť veľké zdroje priamo od členských štátov. Viete nám uviezť celkový obraz, že koľko dokopy vlastne EÚ poskytlo aj vrátanie členských štátov a akým spôsobom hodnotíte tú koordináciu medzi EÚ a členskými štátmi. Pamätám sa, že pred piatimi rokmi, keď bola katastrofa tsunami, tak tiež odznelo množstvo kritiky na nedostatok ehm, koordinácie medzi členskými štátmi z hľadiska transportu, ehm, pomoci a podobne. Máte pocit, že sa to zlepšilo? A napokon k číslam. Z toho, čo ste povedali, som vyrozumel, že nemôžete započítať nevyhnutné zdroje do súčasného rozpočtu, preto by sme chceli vedieť, že či vidíte potrebu nových e, zmien v rozpočte pre väčšie transfery, ktoré by budú mať potom vplyv na ostatné časti rozpočtu, či už dnes viete povedať niečo v tomto zmysle pre najbližšie mesiace? Predseda, ďakujem pekne, Reimer Böge. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa najskôr poďakoval zástupcom komisie za informácie k aktuálnej situácii. Nadviažem na to, čo povedal pred, pred chvíľou Joran. Hovorilo sa tu o jednom veľmi dôležitom probléme a je to problém, ktorý sa nám znova vracia na program keď analýzujeme, ako sme zvládli krízy a katastrofy a keď sa zaoberáme tým, ako, ako Európska únia sa môžeme celosvetovo lepšie koordinovať, aby tu nebola nejaká rivalita medzi vládami, medzi mimovládkami, ale aby sme sa navzájom koordinovali, aby sme spolupracovali a si šliapali po prstoch. Takže lepšia koordinácia, ako ju dosiahnuť, ako dosiahnuť profesionálnejšie, načasovanejšie, rýchlejšie konanie. Toto je téma, ktorá je predmetom diskusí na politickej úrovni. Uvedomujem si, že pri e, katastrofách takýchto obrovských rozmerov e, v dochádza k situáciám, že sú tu deficity, pretože nikdy nemôžeme byť pripravení na 100% na to, čo nás môže čakať v prípade takejto katastrofy. Hovorilo sa o tom, že v marci má byť konferencia donorov, konferencia darcov a ešte je potrebné odhadnúť, čo Európska únia bude môcť poskytnúť. Mňa by potešila garancia zo strany Európskej komisie, že pred touto konferenciou darcov sa komunikuje s príslušnými výbormi Európskeho parlamentu. Tak to robila aj pani Ferrero Waldner v súvislosti s Palestínou. Takže my budeme potom vedieť, aké sú priority, aké sú potreby a potom samozrejme môžeme začať e, náležité rozpočtové konania, aby sme sa tu nestratili v nejakých e, rozpočtovo-politických e, komplikáciách. Takže bolo by dobre takúto konzultáciu naštatovať s Európskym parlamentom, to je veľmi dôležité aby sme na tej konferencii potom e, mohli povedať, že nám je situácia jasná a to nám potom umožní dosiahnuť e, lepšie medzinárodné záväzky, ktoré nebudú len jednostranné, ale e, ktoré budú kryté alebo teda podporované Európskym parlamentom ako súčasťou rozpočtového orgánu. Ja tu v tej tabulke vidím tie prostriedky. Je tam 5,8 milióna aj z Food Facility, teda z nejakého nástroja na potraviny. Pokiaľ ide o tú situáciu, e, zrejme sa bude musieť vychádzať z toho, že 2 milióny osôb budú po období jedného roka potrebovať medzinárodnú potravinovú pomoc. Z tým ruka v ruke ide otázka, ako to vyzerá s um, momentálnym využívaním tej food facility. Toto realizuje aj prostredníctvom OSN a iných organizácií. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá s implementáciou. A ešte moja otázka znie, sú tu nejaké rezervné prostriedky, alebo je to všetko už rozplánované? Zdravie, voda, potraviny musia byť predsa prístupné v prvom rade. Takže moja otázka znie, sú tu ešte nejaké disponibilné zdroje v rámci Food Facility, ktoré by sa mohli použiť na najbližšie mesiace pre túto krajinu? Merci, Reimer. Monsieur Bokros. Pán Bokros. Just uh, two short questions in order. Len dve stručné otázky, aby sme ušetrili čas Mnohí tu hovorili o potrebe koordinácie. Moja otázka by potom bola, takisto ako sa koordinujú záchranné práce spolu s Američanmi, pretože mne sa zdá, že oni hrajú vedúcu úlohu v tejto operácii, samozrejme, nielen samozrejme vzhľadom ku geografickej blízkosti, ale aj kvôli tomu, že už tam mali svojich vojakov v tomto regióne. Takže možno by bolo dobre vedieť, ako funguje koordinácia medzi Európou a Amerikou. Potom ďalšia vec, možno je to prískoro, ale vidím tam eh, program ekonomickej obnovy po kríze. Čiže tam máte na to riadok, takže vidím, že už uvažujete za hranice teda eh, humanitárnej pomoci, ale dívate sa aj na to, akým spôsobom sa obnoví hospodárstvo, čo bude určite podstatné pre ďalšie prežitie hajckého hospodárstva, čiže keby ste nám k tomu niečo mohli povedať, inak eh, naozaj môžem vám poblahoželať tomu, čo ste urobili, naozaj to bola dobrá práca. Ďakujem. Merci. Sidonia. Hm, ďakujem, Sidonia. E, chciałam podziękować obu panom za e, prezentácie. Chcela by som sa poďakovať obom pánom za prezentácie. Ako všetci vieme, tragédia v Haiti bola veľká tragédia. A Samozrejme, že to, čo sa tam udialo, to všetko má veľký vplyv na obyvateľov a musíme okamžite identifikovať eh, potreby, musíme eh, poskytovať pomoc a to asi bude potrebné poskytovať niekoľko rokov. Všetci si uvedomujeme, že musíme vziať do úvahy aj to, čo eh, považuje za dôležité samotná krajina. Nuž a potom, akým spôsobom plánujete zabezpečiť to, že sa to, tie finančné prostriedky použijú správnym e, spôsobom. Predpokladám, že sa o tomto diskutovať bude aj na marcovej konferencii donorov, ale e, dve konkrétne veci a to, akým spôsobom sa vlastne využíva pomoc EÚ priamo v teréne či sa to poskytuje priamým dobrým spôsobom a či sa prijímajú správne rozhodnutia, akým spôsobom sa koordinuje táto činnosť spolu s tam pôsobiacimi mimovládnymi organizáciami, pretože tie sú zodpovedné za e, spravovanie tejto pomoci. Ja viem, že takisto na Haiti pracuje misia EÚ, ale či je to dostatočujúce, či má dostatok zdrojov, či je schopná administrovať alebo spravovať túto pomoc, aby sa každá dostala k tomu, ktorí ju potrebujú. Potom druhá otázka sa týka to, čo jedného z toho, čo podal predchádzajúci rečník a to, akým spôsobom odhadujete rozpočtové potreby v rámci toho, o čom musí rozhodovať rozpočtový výbor. O koľko myslíte, že ešte budete potrebovať pre zostatok tohto roku a pre budúce roky? Dokážete nám poskytnúť e, zhruba predstavu, koľko budeme potrebovať v najbližších rokoch? E, môžete nám da- poskytnúť prvý odhad toho, čo asi potrebujeme tohto roku. Izabel Durán, nech sa páči. E, merci Ďakujem veľmi pekne. Chcem k otázkam kolegov pridať ešte aspekt koordinácie a chcem sa spýtať na naliehavú pomoc tých prvých dní. Ako reagujete na návrh rady, ktorý hovorí o tom, že by sa zorganizovala sila EU Fast, čiže taká koordinovaná pomoc EÚ počas tých prvých dní, humanitárna pomoc v prvých hodinách po tragédii, pretože rôzne krajiny, keď posielajú e, rôzne týmy, E, sú nekoordinované, je to také rozptýlené a to trvá aj určitý čas, napríklad dva e, dní a práve tá pomoc je najnaliehavejšia v prvých hodinách. Čiže čo hovoríte na <clears throat> návrh e, tejto európskej sily, európskeho tímu EU Fast a čo si myslíte, ako by to vyzeralo rozpočtovo? Táto sila by mohla Mm, pracovať nezávisle od iných eh, druhov pomoci. Ďakujem Izabel, pán Lavia. Dovolte mi položiť jednu otázku. Rád by som totiž lepšie pochopil, do akej miery naše aktivity vychádzajúce z našeho rozpočtu sú napomocné v existujúcej situácii, v momentálnej situácii. Máme tu zdroje na, na humanitárnu pomoc a dôležité je, aby sa tie prostriedky využívali efektívnym spôsobom na priamu pomoc. Používajú sa tieto prostriedky na takéto účely? môžeme prostriedky nevyužité inde presunúť na iné účely. Tak čo by ma zaujímalo je, či tie zdroje môžeme využívať na takéto ciele. Pani Vatman, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pred dvomi mesiacmi sa hovorilo teda takto hovorilo sa o dvoch mesiacoch, za ktoré je možné veľa dosiahnuť. A mňa by sa zaujímalo, čo sa bude diať po tých dvoch mesiacoch. Dosiahne sa stabilita po dvoch mesiacoch, alebo ako potom budeme postupovať? Ako budeme pomáhať hajťanom po tých dvoch mesiacoch? A ešte ďalšia otázka. My chceme pomáhať. Katastrofy sa neustále opakujú Viete, že ja som v rozpočtovom výbore iba chvíľu, takže ešte nepoznám tú problematiku úplne dobre. A mňa by zaujímalo, či chceme vytvoriť nejaký rozpočtový riadok, aby tam boli prostriedky, e, taká určitá rezerva, aby sme nemuseli robiť nejaké presuny e, z iných kategórií, kam tie prostriedky boli pridelené. Takže aby sme sa vyhli takémuto, takéto potrebe presunov z iných riadkov. Ja, vielen Dank, Frau Wertmann. Laszlo. Ďakujem pani Wertmann. Köszönöm a szót. Először én azt szeret... Ďakujem pekne. Predovšetkým by som chcel eh, vidieť teda to znamená, že ďakujem za to, že ste nám poskytli obraz eh, o tom, ako to všetko prebiehalo, ale potom ešte ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je dobre, že Európska únia Ehm, neprišla len s nejakou ale že proste neprišla len s, nejakým, s nejakými gestami, ale s ničím konkrétnym, pretože dôležité bolo, akým spôsobom urýchliť túto pomoc alebo okamžite reagovať e, po tom, čo sa zrazu niečo udeje. Takže E, myslím, že teraz už máme celkom dobrý systém dobrého prístupu aj na báze tých krokov, ktoré sme schválili. Hovoríme o prostriedkoch 13, 313 miliónov mm, z rôznych e, kanálov, ktoré vlastne prišli z Európskej únie a boli k dispozícii. A to znamená, že hovoríme naozaj o proporčnom prístupe a je to naozaj realistická suma um, ale pre najbližšie roky, ak to chceme mať v rozpočte, to bude dosť veľká záťaž. E, čiže napriek všetkým argumentom musíme pokračovať v našej práci a musíme zabezpečiť to, aby sme za takýchto situácií mohli reagovať flexibilne a rýchlo, Ehm, nepúkuš, ne, nemyslíte si, že ja tu niečo kritizujem z toho, čo sme hovorili. Práve naopak, eh, plne podporujem komisiu a tiež si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v tomto pokračovali. Je to dobrá vec a tá aj musí byť eh, aj v budúcnosti. Na plenárke sme už hovorili o tragédii. Chceli sme ehm, vyjadriť určité gesto a určitý rešpekt eh, trpiacim, preto sme sa snažili vlastne znížiť um, ten tragický dopad um, tejto katastrofy a um, boli sme schopní mobilizovať také zdroje, ktoré podľa mňa napokon budú postačujúce. Takže mali by sme plne podporiť e, prístup komisie a musíme byť ochotní a pripravení e, zabezpečiť ďalšie prostriedky, ak to situácia si bude vyžadovať. No Taktiež nesmieme zabúdať na to, že ak chceme robiť rozpočtové presuny alebo rôzne zmeny, môžete sa spoliehať aj na mňa ako správodajcu, čiže keď bude potreba, e, tak my, Európska únia, musíme hrať svoju úlohu takým spôsobom, aký, aby sme preukázali e, našu sympatiu s ostatným svetom a aby sme preukázali, že my dostaneme svojim záväzkom a vieme pomôcť ľuďom, ktorí, e, potreb, ktorí pomoc potrebujú aj v súlade s našimi zdrojmi. Predsednička, ďakujem pekne, Láslo. No už myslela som, že už sme skončili rozpravu, ale sa tu prihlásil ďalší. Roberto, nech sa ti páči. Grazie, solo anch'io per esprimere Ďakujem. E, najskôr by som chcel povedať niečo veľmi pozitívne. Boli e, zmobilizované finančné nástroje v komisii. A to je dobré. Zároveň však ale chcem vyjadriť určitú obavu. Komisia e, počas posledného mandátu pracovala dosť pomaly pri implementácii Európskeho ochranného mechanizmu pred katastrofami. Bola správa, bolo oznámenie z roku 2008. Samozrejme, mali sme štúdiu generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a všetkým bolo jasné, že monitorovacie centrum musí byť posilnené, potrebujeme spoločné kapacity a musíme predsa plniť to, čo je v zmluve, vybudovať systém civilnej ochrany. Ešte zatiaľ to nie je tak ďaleko, to znižuje koordinačné možnosti. Samozrejme. Samozrejme, že komisia konala správne, v konečnom dôsledku sme sa podriadili UNO, OSN, pokiaľ ide o civilnú a vojenskú zložku, tak ako o tom rozhodla rada predvčerom. Posilnenie finančného rozmeru pre Haiti samozrejme si vyžaduje určité opatrenia v rozpočte. Komisia prijíma veľmi dôležité opatrenia, myslím si, pretože má záväzky vyplývajúce zo zmluvy a chce ich splniť. Ide to teda teraz nad rámec toho, čo sa plánuje. Je potrebné naozaj posilniť a vybudovať to monitorovacie centrum. To je dobré, to je dobrá činnosť. Je to veľmi dôležitá pre jednotlivé fázy pomoci, ktoré sa realizovali a realizujú a ktoré tu boli aj popísané. Je to dôležité pre splnenie cieľov a aj preto, aby sme mohli zaviesť nové metódy riadenia. Ďakujem. Kolegovia a kolegyne teraz predniesli svoje pripomienky a položili mnohé otázky. Ja poprosím teraz komisiu, aby reagovali na otázky. Pán Cangl? Ďakujem veľmi pekne. Niekoľko slov na vysvetlenie o tom, čo sa teraz deje v teréne e, a čo sa deje vždy bezprostredne po zemetrasení. Zemetrasenie sa konalo 12. januára. Ako viete, e, v Port-au-Prince boli kancelárie, ktoré sme tam mali zničené, personál, aj niektorí členovia delegácie, e, niektorí zahynuli, niektorí boli rýchlo evaku, evakuovaní. A od 13. januára e, kapacita sa presunula na letisko a od 14. januára prišli európski experti na civilnú ochranu, čiže nebolo to žiadne meškanie vo fungovaní tej prvej reakcie, tej prvotnej pomoci. A to je dôležité. Ešte možno jedna dôležitá informácia. Máte iba tri možnosti, aby ste mohli dôjsť e, do e, Port-au-Prince po vode e, letecky alebo po zemi a e, Letisko samozrejme bolo obnovené len vďaka zásahu Američanom a e, ten prístav funguje len posledné 2-3 roky a cesta zo Sandomang e, tá bola takisto zničená. Takže naozaj prístup do Port-au-Prince bol veľmi, veľmi komplikovaný. Ako viete, Haiti e, je krajina so slabou štruktúrou, je tam stála misia OSN už celé roky, ktorá pomáha haitským orgánom zabezpečiť fungovanie krajiny. Ako viete, Minustah, misia Minustah bola do veľkej miery zničená e, zemetrasením. Takáto katastrofa takýchto rozmerov tradične je riešená najskôr miestnymi orgánmi, to je tá prvá reakcia. Predtým, než príde medzinárodná pomoc, e, sú dva či tri dní na to, aby e, začala minimálna koordinácia a prvý transport. V prípade Haiti prvá vlna odozvy na mieste v podstate sa nedostavila Stratili sme 3 dní a keď stratíte 3 dní pri takejto tragédii, nie je možné to potom neskôr dohnať. Musíte si uvedomiť, že podmienky takéhoto obrovského zemetrasenia sa tu ešte spojili s veľmi komplikovanou situáciou v teréne. Expertíza koordinácie je najdôležitejšia, ale a tá, musím povedať, bola na mieste do 24 hodín a to je naozaj obrovský výkon. Ak by ste mali, mali možnosť ísť do Haiti, odporúčam vám pozrieť sa na to, v akých podmienkach e, pracujú ľudia. E, pri rozjazdovej dráhe na letisku sú to naozaj strašne komplikované podmienky. Nie je to ťažké iba pre ľudí postihnutých zemetrasením, ale aj pre tých pracovníkov. Pokiaľ ide o koordináciu, Samozrejme, vždy môžeme veci robiť lepšie. Nikdy sa nedá povedať, že je to perfektné. Musíme zvážiť viacero typov koordinácie. Najskôr je tu koordinácia medzi Európanmi. Môžem povedať, že funguje dobre. Mohla by samozrejme fungovať lepšie, ale v každom prípade funguje dobre medzi komisiou a členskými štátmi, to funguje dobre takisto aj medzi rôznymi službami komisie, civilná ochrana, humanitárna pomoc a tak ďalej. Takisto v teréne, aj tu v Bruseli, to sú vlastne dve strany tej prvej pomoci. Tieto dve strany sú neustále v kontakte a zatiaľ nedošlo k závažným problémom. MIT, ktorý robí koordináciu tu v Bruseli s členskými e, štátmi. Funguje ako švajčiarske hodinky. To platí aj pre humanitárnu časť medzi komisiou a členskými štátmi. To funguje veľmi dobre rutinným spôsobom. Máme informatizačný systém, ktorý, do ktorého zadávame informácie mm, pravidelne. Tento humanitárny svet, svet humanitárnych pracovníkov je malý, všetci sa poznajú, navzájom si telefonujú, takže to funguje dobre. Uh, za Európsku úniu z komunitárneho rozpočtu civilná ochrana a humanitárna pomoc členské štáty a komisie e, je výsledné číslo dnes 195 miliónov eur. To je výsledné číslo. Teraz koordinácia priamo v teréne. Vieme, že je to ťažké. Minusta má policajnú a vojenskú zložku a takisto civilnú zložku tá um, vojensko policajná zložka samozrejme má viac pozornosti ako civilná zložka, ktorá riadi humanitárnu pomoc. To je verejné tajomstvo a to je dôvod, prečo my ako Európania tlačíme na to, aby tá humanitárna civilná zložka MINUSTY dostávala viac pozornosti, viac dôležitosti. Toto chceme zabezpečiť v teréne. Po tsunami napríklad nasledovala veľká reforma humanitárnej pomoci, ktorá teraz funguje vo forme klastrov. E, v teréne napríklad existujú, existuje klaster pre e, útulky a tam sa detailne precizuje práca koordinácie, ktorá sa robí priamo, priamo v tejto oblasti, v tomto klastri. Čiže toto je operatívny pohľad. A teraz niečo o finančných a zákonných rozhodnutiach. Keď dôjde k zemetraseniu, keď sa zaznamená e, zemetrasenie, chronometer zaznamená hodinu, od ktorej môžeme začať e, zasahovať. Čiže aj keď v DG Eco sme e, uvoľnili tie 3 milióny okamžite, aj tak potrebujeme 24 hodín. Tieto finančné nástroje umožňujú všetko financovať od okamihu, kedy došlo k zemetraseniu. Zároveň, ako, ešte jedna otázka, ako fungujeme? My nefungujeme prostredníctvom haitského štátu, my pracujeme priamo s našimi partnermi a naši partneri to je 186 mimovládok, potom rodina Červeného kríža a organizácie OSN, s ktorými máme rámcové zmluvy a tieto rámcové zmluvy nám umožňujú priamo kontaktovať partnerov. Čiže keď príjmeme finančné rozhodnutia, podpíšeme zmluvy s, OS, e, s mimovládkami, ktoré vedia presne, kedy e, došlo k zemetraseniu. My dáme k dispozícii tie 3 milióny eur a potom začneme komunikovať. Tie mimovládky majú svoju špecializáciu, napríklad Španielský červený kríž v Santo Domingo e, dlho s nami spolupracuje v oblasti pitnej vody. Čiže je jasné, že z tých 3, 3 miliónov pôjde časť e, tomuto Červenému krížu, ktorý okamžite vyrazí do Port-au-Prince, aby začal e, sprístupňovať pitnú vodu e, v oblasti humanitárnej pomoci. Keď sa projekt skončí, tie mimovládky si vždy nechajú vybavenie, ktoré nakúpili z peňazí humanitárnych, čiže napríklad tento španielský Červený kríž E, ešte dnes má vybavenie, ktoré si napríklad kúpil z našich peňazí pred desiatimi rokmi. To je taký príklad, aby som uvediel, uviedol, ako sa používajú tie peniaze a chcem upozorniť na to, že títo ľudia naozaj s tými peniazmi zaobchádzajú veľmi obozretne a dobre. Ďalšie doplnkové prvky e, potreby dodatočného financovania a naše hodnotenie e-fast alebo EU-fast ako ste sa pýtali. Ja si myslím, že takáto služba, takýto tým by bol dobrý. Neviem, koľko času by bolo potrebné na rozhodnutie, rozhodnutie ale mechanizmus civilnej ochrany, ktorý existuje, nám umožňuje rozumne e, vyvážiť neexistenciu takéhoto týmu e-fast. Samozrejme, že by sa nám zišiel, ale nemôžem povedať, že by to bol veľký handicap, že nám chýba e-fast. Pokiaľ ide o dodatočné rozpočtové potreby, ako som už povedal, nezastavíme sa po dvoch mesiacoch. Stefan určite povie niečo o strednodobých e, potrebách e, potravinového nástroja Food Facility. Food Facility zvyčajne vieme, že o dva mesiace budeme musieť e, rozhodnúť o predĺžení financovania kontinuity potravinovej pomoci. To je nevyhnutné, ale dnes ešte nežiadame žiadne čísla, ani nemôžeme dať žiadne čísla, ale orientačne môžeme povedať, že v prvom rade budeme, mať, budeme využívať rezervu na urgentnú pomoc Ďakujeme samozrejme aj tomuto výboru, ktorý veľmi rýchlo dáva zvyčajne k dispozícii dodatočné prostriedky, ktoré potrebujeme. A je mi jasné, že urgentná pomoc tento rok asi bude naozaj potrebná, ale to je ešte na neskôr. Do dvoch, troch týždňov budem mať presnejšiu predstavu o potrebách Haiti a potom to už budem môcť asi povedať až do konca roka. Musíme sa ale koordinovať s DG Budget, aby sme eh, naozaj mali najspoliahlivejšie čísla. Dúfam, že som eh, zodpovedal väčšinu otázok a myslím, že možno ešte jedna pripomienka k koordinácii s členskými štátmi, to spomínal pán Bokroš. Samozrejme, že existujú ťažkosti, to všetci viete nikto sa spontánne nepodriaduje OSN, ale pokiaľ ide o krátkodobé intervencie, e, existuje mechanizmus OSAC, je to koordinačné centrum priamo v teréne, ktoré realizuje nevyhnutnú koordináciu tímov prvej pomoci tých, ktorí prídu ako prví a pomáhajú raneným a nemôžem povedať, že by sa na nich niekto stiažoval. Nemáme nejaké veľké problémy s nimi. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za upresnenie vo vašej odpovedi. Nech sa páči. Ale prosím, rýchlo máme ďalšie body na programe. Ďakujem. Ja len doplním slova kolegu. Sú tu ešte tri základné otázky je to koordinácia, rýchlosť a následná činnosť. K rýchlosti poviem následovné. Okamžitá humanitárna reakcia, na ňu potom musí nadvezovať rekonštrukcia tých 100 miliónov, to je suma, ktorá momentálne k dispozícii. Tieto prostriedky skrátka sú k dispozícii. Ako náhle bude k dispozícii dohoda s haitskými orgánmi, bude naozaj otázka hodín, kedy sa táto pomoc bude dať využiť. Potom sú tu ďalšie možné podpory zo strany rozpočtu členských štátov, čo by ešte viac urychlilo pomoc. Koncom týždňa budú stanovené podmienky naliehavý postup podľa dohody z Kotonu toto súvisí s rýchlým uzatváraním dohôd, tak aby tá rekonštrukcia mohla okamžite začať. Nede iba o to, ako rýchlo sa uvoľnia prostriedky, ide aj o to, ako rýchlo sa naplánuje ďalší postup. Je tu jeden často opakovaný omyl a to, že sa nadmerne sústredíme na okamžitú pomoc. Toto je ale situácia, ktorá bude určitú dobu pretrvávať. miestna vláda nezačne konať okamžite, takže je potrebné, aby sme sa už teraz zamýšľali, aby sme už teraz plánovali, aby sme už teraz financovali. Preto je potrebné hľadieť nad rámec okamžitej humanitárnej pomoci. A tam máme ďalších 100 miliónov. A ešte k tej koordinácii bola tu otázka týkajúca členských štátov nad rámec čisto humanitárnej pomoci zatiaľ nemajú k dispozícii. Čísla samozrejme, že sme zmobilizovali. členské štáty a ich rozvojové štruktúry. Požiadali sme ich o dve veci. Poprvé, aké objemy prostriedkov bude možné použiť. A po druhé, na aké účely sa tieto prostriedky majú využiť, aká je tá špecializácia, ako sa dá rozdeliť vhodne práca, aby sme sa vyhli duplicite. Takže sa tým zaoberáme, diskutujeme. 8. a 9. bude tu v Bruseli rokovanie riaditeľov a potom prebehne neformálne rokovanie ministrov pre rozvojovú pomoc. To bude 17. a 18. februára v La Granja pod zaštitou španielského predsedníctva. To sú dva také termíny, kedy budeme o týchto otázkach rokovať, budeme teda hovoriť o tej dielbe práce. Otázka koordinácie s ďalšími aktérmi. E, toto bude na programe dňa pred marcovou konferenciou darcov. Máme už pripravený určitý formát. Áno, Američania, Kanadiania sa do veľkej miery zapájajú, ale sú tu aj ďalšie krajiny, napríklad krajiny Latinskej Ameriky. Napríklad Brazília sa mimoriadne angažuje, ale aj susedská Dominikánska republika. Myslím si, že musíme poďakovať týmto krajinám, pretože vyvíjajú obrovské úsilie. 24 hodín denne napríklad funguje železničné e, spojenie, cestné spojenie, zápky sa tam neprejavujú, toto je veľmi dôležitá koordinácia nielen finančných prostriedkov, ale aj v iných oblastiach. No a ešte niekoľko slov k číslám. O tej rekonštrukcii nechcem momentálne hovoriť, to by bolo ešte príliš zavčasu. Budeme spolupracovať so Svetovou bankou a s ďalšími aktérmi a až potom budeme môcť prísť s konkrétnymi odhadmi. Momentálne tiež ešte je prívčas hovoriť, či budeme potrebovať nejaké dodatočné prostriedky nad rámec EDF. Bohužiaľ, to teraz ešte neviem. Môžem však povedať, že pokiaľ ide o tú potravinovú facilitu, ten potravinový nástroj, food facility, ja e, som citoval tú časť, ktorá neslúži potravinovému programu, to je teda nevyčerpaná e, čiastka, pretože zachádzala nad rámec FAO. A tieto prostriedky samozrejme chceme teraz nasmerovať smerom na Haiti. Hospodárska obnova, aj tam samozrejme budeme využívať e, prostriedky, ktoré už teraz plánujeme. Už teraz v tejto fáze humanitárnej pomoci rozmýšľame nad e, ďalšou podporou, podporou obnova, ale e, bohužiaľ nemôžem poskytnúť žiadne konkrétne číselné údaje. A ešte si dovolím povedať jednu vec, možno budete prekvapení, v marci Zrejme budú padať veľké čiastky, všetky politické strany sa e, budú teda snažiť do toho angažovať. A ja si myslím, že tie prostriedky bude potrebné využívať e, z dlhodobého hľadiska. Už veľakrát e, sa stalo, že boli padli veľké prísľuby a potom tie konkrétne prostriedky trošku pokrivkávali. Pán komisár De Chucht a pán komisár Pibalks by tiež chceli spolupracovať s Európskym parlamentom. Každý parlamentný výbor, ktorý má záujem o dialog, o informácie, môžeme mu zabezpečiť takéto, takúto podporu transparentnosť, politickú vôľu, lebo vieme, že to bude chvíľu trvať. Haiti je nám krajina dobre známa, problémy tam už boli, tá situácia ešte horšia, takže politický dialog s parlamentom bude súčasťou nášho prístupu. Ďakujem. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Chcem v mene výboru poďakovať za vaše odpovede. Parlament vo všeobecnosti a výbor pre rozpočet v takýchto prípadoch sa veľmi snažia vám pomôcť. Nechceme spomaľovať postup, chceme práve naopak, aby postup bol čo najrychlejší. Ak existujú niektoré e, zvyky alebo postupy, e, samozrejme budeme sa snažiť ich zmeniť, aby to bolo všetko rýchlejšie a efektívnejšie. Pokiaľ ide o tie postupy a o ich rýchlosť alebo pomalosť, chcem povedať, že pokiaľ ide o potravinový nástroj Food Facility, sme veľmi radi, že, je, že sú tam peniaze, ktoré môžeme e, použiť na pomoc Haiti. Zároveň ale vďaka, toto všetko je vďaka tej pomalosti postupu. Pôvodne to bol nápad predsedu Baroza, ktorý potreboval dva roky, aby pomohol chudobným e, štátom, najmä africkým, ktoré boli postihnuté zvýšením cien ropy a e, vlastne chcel im pomôcť v príprave na ďalšiu e, žatvu. Bolo to na jar 2008. Odkedy Barroso predstavil tento nápad, to prešlo cez radu, cez parlament, celým tým postupom a ešte dva roky potom sú tu peniaze. Našťastie hospodárske podmienky sa zmenili a rolníci napriek tomu majú, eh, chvála Bohu, osivo na žatvu. A my máme ešte stále tieto programy, ktoré sú štedré ale bohužiaľ nie sú vždy aplikované v potrebnej lehote. Máte pravdu, pán generálny riaditeľ. Často politici, aj európsky politici, keď oznamujú čísla, podliehajú e, verejným náladám a preto my ako výbor pre rozpočet v našej novej zodpovednosti podľa Lisabonskej zmluvy chceme byť informovaní od začiatku. Opakujem, nechceme brzdiť a zabraňovať, ale naopak podporovať a urýchľovať proces. Pán Cangel navrhol, a ja si to zapamätám, povedal niečo prekvapujúce. Táto tragédia spustila veľkú veľkorysosť našich eh, spoluobčanov. To je veľmi obdivuhodné, ale Náš súčasný systém neumožňuje tieto e, zdroje e, zaintegrovať do zdrojov humanitárnej pomoci EÚ, DG ECO a iných e, oblastí. Samozrejme, to ešte budeme môcť ešte v budúcnosti zlepšiť a náš spravodajca urobí návrhy zlepšenia zdrojov Európskeho parlamentu alebo Európskej únie vo všeobecnosti. Ďakujem veľmi pekne. Končím bod 19 programu schôdze. Ďakujem. A teraz máme ešte dve hlasovania. Inge, najskôr ťa požiadam, aby si sa povenovala bodu číslo 14. Niekoľko slov na úvod. V rámci politiky budov si asi spomínate, že v decembri na schôdzi nás požiadali mm, aby sme sa vyjadrili k e, výskumnému centru e, v ISPRE a v súlade s článkom 179 sme sa mali rozhodnúť o tom, či chceme k tomu dať e, stanovisko alebo k tomu nechceme vydať stanovisko k odporúčaniu pani Holmajer. Mali sme sa rozhodnúť, či k tomu dáme e, stanovisko alebo nie. Pani Holmajer je teraz bohužiaľ chora, ale pani Gresle súhlasila, že ju nahradí, aby predložila stanovisko A vlastne toto stanovisko potom bude nasledovať po uh, liste, ktorý ja podpíšem, aby sme to formalizovali. Inge, ďakujem veľmi pekne. Spravodajkyňa sa veľmi snažila vysvetliť nám, ako to vyzerá a chcela nás ubezpečiť, že Európska únia tu nebude veľmi uh, náš rozpočet e, zaťažovať. V tej budove e, je ASB, sú tam e, radioaktívne zložky, to všetko bolo preštudované, tie rizika sú zhodnotené. Takže spravodajkyňa odporúča, aby sme súhlasili a ja sa pripájam k tomuto jej odporúčaniu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Inge je vynikajúca e, v upresňovaniach, v detailoch a vždy to vidí vš veľmi triezvo. Mohla by byť príkladom pre nás všetkých, najmä pre niektorých takých trošku lenivcov, ktorí sú v tejto sále, medzi ktorých uh, patrím aj ja. Čiže toto sa e, preniesie do listu, kto je za to, čo navrhuje spravodajkyňa o ISPRE, kto je proti kto sa e, zmení, e, kto sa zdržal, jeden bol proti, nikto sa nezdržal. Takže dodávam, že ešte uvidíme, či nepôjde do ISPRI aj nejaká delegácia, pretože Lago Maggiore a to pobrežie to je krásne miesto. A okrem toho tu máme aj našich talianských kolegov, samozrejme. Je to dobrý návrh. E, Myslím si, že máme dobrý dôvod tam ísť, pretože náš kolega je špecialista v eh, navrhovaní jadrových elektrární. No a teraz sa vrátime k bodu 12. Je to návrh opravného rozpočtu parlamentu na rok 2010. Museli sme sa o tom včera večer aj dnes ráno ešte porozprávať s koordinátormi. A museli sme nadviazať dnes veľmi skoro ráno kontakt aj s pánom Pitelom, pod predsedom, pretože sme si uvedomili, že máme problém s výkladom pravidla autodisciplíny to pravidlo 20%, podľa ktorého parlament sa zavezuje neprekročiť vo svojom rozpočte hranicu 20 administratívnych výdavkov Európskej únie, ktoré spadajú do kategórie 5 finančného viacročného rámca. Je to eh, pravidlo, ktoré máme od roku 1988, ktoré sme si sami stanovili a diskutovali sme o správe pána Maňku e, na poslednej e, schôdzi a vtedy sa vytvoril široký konsenzus v skupine, ktorý hovoril o tom, že návrhy predsedníctva boli prijateľné, že sú akceptovateľné, ale je treba ich trochu e, zredukovať, aby sme ostali pod tou hranicou 20 prezentácia, ktorú urobilo predsedníctvo v dobrej viere. Na tomto nástojím. Je to téma, v ktorej sme všetci konali v dobrej viere. Bola tu technická chyba. Ja prevezmem aj moju zodpovednosť, aj našu zodpovednosť samozrejme, ale chcem povedať, všetci sme konali v dobrej e, viere. A samozrejme došlo k tomu, teda, že sme prijali rozhodnutie v dobrej viere, ale zároveň sme boli plne informovaní a preto každý musí prevziať svoju politickú zodpovednosť a hlasovanie rozpočtového výboru podľa mňa bude dobrým hlasovaním, akokoľvek skončí. My sme, sa, my sme si jednoducho e, uvedomili, že v dobrej viere predsedníctvo nám odprezentovalo návrh opravného rozpočtu a my sme rokovali o návrhu nášho spravodajcu a zvážili sme zároveň návrh predsedníctva, ktoré hovorilo o 20,04% kategórie 5. Zatiaľ čo v skutočnosti, ako sme zistili po overovaní, nebudem sa vraciať k dôvodom a technickým detailom, jednoducho v skutočnosti sme hlasovali o pôvodnom rozpočte na rok 2010 minulý december, ale a skutočná hranica bola 20,2%. To je to skutočné číslo a nie 19,4 ako, 19,9 ako sme si mysleli. Takže nachádzame sa v neočakávanej situácii. Musíme naďalej ostať v tesnom kontakte s predsedníctvom, pretože táto situácia je nová pre predsedníctvo, ale aj pre nás. Mňa nesnepokojuje konečné riešenie až tak, pretože výbor dosiahol široký konsenzus, ale otázka, ktorá vyvstáva, je, že musíme vedieť, ako financovať tieto doplnkové opatrenia a ako v závislosti od konečného rozhodnutia budeme riešiť to naše pravidlo autodisciplíny, pretože ako vieme, tých 20% sme už e, prekročili, čiže toto je taká naozaj zvláštna situácia. Nášho spravodajcu, samozrejme ďakujem spravodajcovi za všetkú prácu, ktorú vykonal a ja ho požiadam, aby nám urobil návrh tak, aby sme teraz e, videli, či budeme hlasovať, e, alebo či nám dá spravodajca iný návrh. Našim cieľom, ako som povedal, je byť veľmi jasný. Chceme to zariadiť tak, aby na februárovej plenárke sa mohlo hlasovať. Ja to pripomínam kvôli procedúre, aby sa mohlo hlasovať o estimates, o o odhadoch predbežných, potom to bude postúpené Európskej komisii, exekutívnej komisii, predtým, než príde formálne čítanie v Rade a v parlamente. Toto je veľmi zvláštna procedúra podľa Lisabonskej zmluvy, čiže nebudú dve čítanie, čítania, bude jedno čítanie na plenárke pre predbežný návrh, potom to pôjde do Európskej komisie a potom bude nasledovať hlasovanie v rade a potom formálne čítanie na plenárke parlamente. Vladimír? Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som tiež e, vysvetlil danú situáciu. E, v októbri minulého roku sme schválili rozpočet Európskeho parlamentu v prvom čítaní na úrovni 19,87 z hlavy 5 rozpočet európskeho parlamentu ktorý schválime v prvom čítaní je vždy konečným a záväzným výsledkom pre rozpočet európskeho parlamentu. po schválení rozpočtu v prvom čítaní sme mali v novembri zmierovacie konanie s radou a komisiou. dohodli sme sa že náš príspevok na plán obnovy európy bude one hundred and twenty six miliónov eur. o túto čiastku sme znížili strop hlavy 5 rozpočet Európskeho parlamentu e, sa nemenil, ale keď znížite strop, tak sa vám zmení aj pomer schválenej čiastky voči stropu, čo je logické. To znamená, je, to, je v tom matematika. A tak sa 19,87% z hlavy 5 zmenilo matematicky na 20,19% z hlavy 5 a toto vlastne je finálny stav e, rozpočtu a k dnešnému dňu, ktorý je pre nás záväzný, lebo sme ho schválili v minulom roku. Teraz mi dovolte jednu poznámku. Hranicu 20 z hlavy 5 e, sme si naordinovali sami ako parlament, myslím, že to bolo ešte v roku 1988. Nie je to žiadny zákon, ale je to náš vnútorný mechanizmus, ktorý je potrebný na to, aby sme udržali rozpočet v určitých hraniciach. Samozrejme, tento náš mechanizmus nezahŕňal štatút poslancov Európskeho parlamentu, nový štatút, a nezahŕňal Lisabonskú zmluvu. Keď si pozrieme, iba štatút poslancov Európskeho parlamentu nám priniesol v tomto roku navýšenie o 44 miliónov eur, pretože beží plný rok 2010. Keby sme nemali štatút poslancov a nemali Lisabonskú zmluvu, tak sme hlboko pod stropom 20 aj dnes. Po včerajšom zasadnutí e, a dnešnom zasadnutí koordinátorov sme dospeli k určitému riešeniu, ktoré by som vám teraz chcel predložiť. E, samozrejme, všetci sme akceptovali návrh predsedníctva na rok 2010, aby sme zahrnuli do rozpočtu návrhy predsedníctva, ktoré zohľadňujú dopady Lisabonskej zmluvy. Zároveň sme väčšinovo vyjadrili vôľu, aby sme zachovali percento parlamentného rozpočtu, ktoré sme odsúhlasili v prvom čítaní. A preto dnešný, dnešný návrh ktorý, o ktorom môžeme diskutovať, je, aby sme zachovali percento, ktoré sme schválili v prvom čítaní a tým zachovali e, nový rozpočet ako rozpočtovo neutrálny, ale po Lisabonskej zmluve. To znamená, hovorili sme o tom, že ako to urobiť. Môžeme to urobiť tak, že e, máme tu tri rezervy. Rezerva na budovy, rezerva na nové priority Európskeho parlamentu a rezerva pre, pre všeobecné záležitosti, a v týchto troch rezervách navrhujeme nájsť potrebné finančné prostriedky na to, aby sme zachovali to, čo sme schválili v prvom čítaní. Toto, toto vlastne bol istým spôsobom výsledok aj stretnutia koordinátorov. Čiže je to jeden návrh. Samozrejme, môžeme hovoriť o ďalších návrhoch, ak, návrhoch, ak ich niekto si želá predniesť. Ďakujem. Très bien. Alors. Oh, veľmi dobré. E, teraz si zaznamenám tých, e, ktorí sa hlasia o slovo, ale chcem ešte niečo doplniť k tomu, čo povedal pán spravodajca. Aby e, sme to trošku urýchlili, zdá sa mi, že tá vec vyzerá následovne. ešte chcem doplniť. Musíme e, sa pokúsiť dodržať lehotu, ku ktorej sme sa zaviazali. Čiže chceme ísť na plenárku v februári. Všetci súhlasíme s tým, že parlament potrebuje ešte niečo doplniť a návrhy, ktoré zazneli zo strany predsedníctva sú podporované väčšinou poslancov. Záujem parlamentu je ten, aby doplnkové rozpočtové prostriedky boli sprístupnení čo najrýchlejšie, teda aby to bolo všetko do februára. Európska únia je kritizovaná už dva mesiace za svoju pomalosť pomalosť, s ktorou ratifikovala Lisabonskú zmluvu, pomalosť, s ktorou vytvorila Európsku komisiu. Bola by teda škoda, keby Európsky parlament strácal čas a aby veľmi pomaly implementoval nové právomoci podľa Lisabonskej zmluvy a nebolo by dobre, keby sme spomaľovali nábor nových pracovníkov. Čiže musíme rátať s tým februárom. A sú tu ale tieto nové prvky, ktoré nás prekvapujú nás aj predsedníctvo. A ja sa trošku bojím, musíme ostať e, v komunikácii s e, predsedníctvom, ak sú nejaké odlišnosti v názoroch, treba to povedať, ale keď sa zhodneme, tak sa musíme vyhnúť e, bojom, zbytočným sporom, tak ako navrhol spravodajca a takisto Joran Ferm sa na stretnutí koordinátorov k tomu veľmi jasne vyjadroval, takisto aj Láslo. Potrebujeme oficiálne o, o tom hovoriť opätovne na predsedníctve potrebujeme schôdzu, niečo ako zmierovaciu schôdzu predtým, než predložíme našu pozíciu na plenárku. Pozreli sme si kalendár bolo by to možné v strede budúceho týždňa. Najpravdepodobnejší dátum je 3. február. Návrh spravodajcu, ktorý predložil po dlhých diskusiách so všetkými koordinátormi, je vlastne takýto dnes. Dnes budeme hlasovať a príjmeme určitý počet pozmenujúcich návrhov v duchu diskusie, ktorá sa konala minule. A potom e, vstúpime do zmierovania. Približne 3. februára delegácia nášho výboru sa stretne s delegáciou predsedníctva v rámci zmierovacieho postupu a podľa výsledkov tohto zmierovania uvidíme, či budeme potrebovať ďalšiu schôdzu ešte rozpočtového výboru, aby sme doplnili alebo pozmenili dnešné hlasovanie. To by sa potom mohlo konať v pondelok počas plenárkového týždňa a potom by sme v stredu alebo v štvrtok na plenárke mohli hlasovať. Toto je moja predstava. Domnievam sa, Ak teda sa dohodneme, ak sa dospejeme ku konsenzu v ústnych pozmenujúcich návrhoch, ktoré, eš, ktoré ešte neboli rozdané, povedzme, sú dva spôsoby, ako ich vnímať. Je tu návrh e, spravodajcu, ktorý predkladá na hlasovanie na jednej strane dohodu o nových opatreniach, čo žiada e, predsedníctvo vo výške tých približne 13 miliónov eur a kde sa zároveň žiada, aby týchto 13 miliónov eur išlo z nejakých úspor z rezerv. A mohli by tam byť upresnené samozrejme tie úspory podľa typu rezervy Takže takto je to jasné. Teraz hovorím verejne a voľne. Nevýhodou v našich rokovaniach s predsedníctvom by bolo to, že sa e, vyslovíme k tým úsporám predtým, než sa predsedníctvo bude tomu venovať, predtým, než bude informované o tých rôznych výkladoch. Čiže riskujeme, že reakcia predsedníctva bude dosť prudká. Druhá možnosť je taká, že by sme povedali formou pozmeňujúcich návrhov spravodajcu, že súhlasíme s poskytnutím doplnkových, doplňujúcich prostriedkov vo výške približne 13 miliónov dnes by sme ale ešte nepovedali presne, ako e, získať zdroje, tieto finančné prostriedky, ale odhlasovali by sme pozmenujúci návrh, v ktorom by sme my ako výbor poverili delegáciu, ktorá by nadviazala kontakt s predsedníctvom za účelom objasnenia si, aké sú potrebné rozpočtové prostriedky a Zároveň by sme upresnili, že je potrebné rešpektovať pravidlo rozpočtovej disciplíny, ale e, neuviedli by sme žiadne konkrétne čísla, mali by sme manevrovací rokovací priestor, čiže sú to tieto dve varianty. Čiže buď budeme presní, konkrétni, to znamená, že zaujmeme stanovisko, v ktorom výbor pre rozpočet povie, že týchto 13 miliónov bude e, financovaných z rezerv, z úspor v rezervách a detailne to tam aj uvedieme, rôzne kategórie rezerv, alebo druhá možnosť je, preukážeme náš zámer, čiže schválime Eh, žiadosť o dotatočné prostriedky predsedníctva, ale zároveň povieme, že musíme rešpektovať pravidlo rozpočtovej disciplíny, teda tých 20 a dáme mandát delegácii, ale nebudeme e, vykonávať zodpovednosť, ktorá je vlastne zodpovednosťou predsedníctva. Keď predsedníctvo je v situácii, kde musí nájsť nejaké nové financie, musí už usporiť peniaze v iných položkách, musí predsedníctvo samo e, prísť s návrhmi. Toto je môj návrh, takže teraz bude mať slovo. Pán Portaš, potom Joran, potom Inge, a potom Helga. A potom pa, abo, pán Bokroš. Pokúste sa, prosím, byť stručný. Budem veľmi, veľmi stručný naozaj. Chcel som povedať kolegom z rozpočtového výboru, že ja nesúhlasím s týmto prístupom ehm, dohodou ostatných koordinátorov. A nesúhlasím s tým práve preto, pretože si predovšetkým myslím, že potrebujeme vo výboroch viac e, pracovníkov, ale myslím, že je politickou chybou, je to podľa mňa prevádzková chyba, navyšovať príspevky na tým pred eh, poslancov v roku 2010, pretože to nevyrieši žiadne problémy, to len, vyrie, to len vytvorí nové problémy ešte potom v ďalších rokoch 2011 a ďalej. a či je to navýšenie od 1500 alebo 3000, je to úplne absurdné, ak sa snažíme zlepšiť legislatívne postupy. Takže ja som proti tomu a taktiež som proti tomu, aby sa financovalo niečo prostredníctvom rezerv. A keď som toto všetko povedal aj vo vzťahu k tomu, čo povedal náš predseda, ja by som povedal, že mali by sme špecifikovať to, že chceme, aby prostriedky pochádzali zo zdrojov z rezerv a ak bude musieť predsedníctvo nájsť 22 či 23 miliónov z rezerv, aj tak ešte budeme mať problém, a či budeme mať dostatok odvahy povedať, že by sme nemali vlastne Ehm, ísť po štatistickej e, chybe a nemali by sme teda financo- byť financovaní z rezerv. Jednoducho nemali by sme navyšovať e, tie prostriedky na sekretariat pre poslanca o 1500 eur v žiadnom prípade. Predseda, ďakujem pekne za vyjadrenie vaše Stanoviska teraz Juran Fer, nech sa páči. Ďakujem pán predseda. Teda ja by som chcel iba objasniť, že ja som skôr za návrh pravodajcu s tými číslami, aké tam sú, minimálne z dvoch dôvodov. Pre všetkým si myslím, že je to oveľa transparentnejšie, jasne vyjadrujeme, kde sme, ale je to stále dostatočne flexibilné, čiže keď zmierovacie konanie pripraví iný návrh, stále môžeme pripraviť taký návrh pre plenárku s takým obsahom. A po druhé, a dostávame takisto možnosť vyhnúť sa mimoriadnemu rokovaniu rozpočtového výboru, keby sme išli týmto postupom otvoreného mandátu tak sa budeme musieť vlastne vrátiť späť do výboru, aby sme mohli potom prijať rozhodnutie aj s číslami a ja neviem, že či sa nám potom e, akože môže podariť e, zabrániť alebo vyhnúť sa tomu mimoriadnemu rokovaniu. Čiže pre mňa tak z hľadiska transparentnosti, ako aj z hľadiska vyhnúť sa mimoriadnemu konaniu zasadnutia našho výboru, ktorý naozaj nie je nutný. Myslím si, že návrh spravodajcu aj s jeho číslami, ten je podľa mňa lepší. Oui, uh... Predseda, ďakujem pekne. Čiže čo sa týka tých rezerv, Nous aurons besoin d'une nouvelle réunion. V každom prípade budeme ešte potrebovať asi ďalšiu schôdzu rozpočtového výboru. Ale keby e, predsedníctvo bezvýhradne akceptovalo naše dnešné hlasovanie, tak by už nebola potrebná ďalšia schôdza, ale to sa asi nestane. Asi budeme potrebovať ďalšiu schôdzu. Máme tu dnes dva možnosti, ale samozrejme to sú východiskové možnosti. Mohli by sme nájsť kompromis niekde v strede, mohli by sme uviezť nejaké čísla, ale neuvedieme napríklad detailne tie rozpočtové riadky, kde my chceme hľadať riešenie. Napríklad Ingeborg sa hlási o slovo. Ďakujem pekne. Chcem predsa len poprosiť o to, aby sme nehlasovali o ničom, čo ešte nie je úplne hotové. Mňa by zaujímalo, ako to bude v, záve- v konečnom uh, nakoniec. Ja nepovažujem vôbec uh, za potrebné hlasovať teraz. Môžeme to urobiť potom v Štrasburgu. Toto je skrátka taká skúška naslepo a to ja nemôžem ako členka výboru pre rozpočet podporiť. Ja som dostala dva dokumenty sú tam dva odlišné pozmeňovacie návrhy alebo dve odlišné série pozmeňovacích návrhov a neviem ani čo platí. Takže prosím vás, nehlasujme teraz o nejakom polodokumente až o konečnej verzii. Opravme tie chyby, prídeme s novým návrhom, to by bolo moje odporúčanie. Ďakujem. Merci, Inge. Ďakujem, pán Bokroš. Uh, My sme o tejto otázke uh, diskutovali veľmi detálne na rokovaní koordinátorov a ja musím informovať um, ostatných členov rozpočtového výboru, že nedošlo zatiaľ k dohode, čiže zatiaľ nie je potreba uh, tváriť sa, že sme sa na ničom dohodli, keď sme sa nedohodli. Ja v podstate podstatne nesúhlasím s takým rozpočtovým postupom, ktorý by eliminoval rezervy. Pretože keď vytvoríme rezervy, E, to je veľmi dôležité pre zabezpečenie aspoň nejakú takú flexi- také, také flexibility pre budúcnosť. A takisto v tomto ohľade súhlasím aj s pánom Portašom, ktorý jasne povedal, že sú aj iné možnosti, akým spôsobom sa dajú znížiť výdavky, osobitne týchto, toto 1500 eurové navýšenie e, miest asistentov. To nie je niečo, či sa nám podarí toto obhájiť v tejto fáze a v tomto čase. A napokon takisto súhlasím s tým, čo povedal Joran Fern, Môže byť, e, že by sme sa mohli vyhnúť e, ďalšiemu e, stretnutiu alebo ďalšiemu rokovanejšej schôdze a keď bude potrebné, tak budeme sedieť deň a noc na tom, aby sme pripravili dobrý návrh a keď bude treba pripraviť kompromis, tak aby som návrh, podporil druhý návrh predsedu, ktorý povedal, že majme najprv otvorené rokovanie s predsedníctvom, uvidíme, že či z toho nevzídu nejaké nové návrhy, možno, že oni niečo budú mať. Potom by sme mali mať stretnutie výboru nášho kobu v Strasburgu alebo, alebo potom v Strasburgu. a uvidíme, ako sa to potom bude vyvíjať. Predseda, ďakujem pekne všetkým kolegom. E, ďakujem pekne za detailné vysvetlenie vašeho stanoviska, pán Godmanis. Yeah, you, ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že sú tu dve veci teraz sa dostávame do takej situácie, e, že sú tu iné čísla, než sme hovorili o nich predtým. Čiže v zásade sa musíme dohodnúť na tom, že či navýšime výdavky alebo nie. Ak sa dohodneme na tom, že ich navýšime v e, okruhu 5, tak potom je tu ďalšia vec. Sú tieto rezervy, ktoré sú v ústnom pozmeňujúcom návrhu C5 to je 10,5 eh, milióna na budovy, nové prioritné projekty 2 milióny a neočakávané 1 milión. Sú tieto veci um, udržateľné alebo nie? Prežije to či nie? Vtedy, ak áno, tak eh, ja by som podporil tento pozmeňujúci návrh pretože aký potom bude rozdiel, keby sme, ja neviem, dali mandát na zmierovacie konanie. Niektorí tam z nás možno pôjdu, uvediem ako príklad a zase to bude taká akási len bianko otázka. Čo, s čím pôjdu tam tí poslanci na to rokovanie, keď nie je jasné, že aké zdroje sú na to, aby sme mohli zvýšiť eh, výdavky. Ale keď my tam pôjdeme s týmto návrhom, že tieto tri sú politickým rozhodnutím, a tak je to už potom základ pre zmidovacie konanie, a, ale keď začne zmenovacie konanie s biankošekom týchto peňazí a nemáme predstavu o tom, že aké sú to peniaze, či to, je to pre, udržateľné a podobne, tak vlastne nebude to jedno, také ľahké ani pre to zmenovacie konanie, aby o tom diskutovali. Čiže ja si myslím, že nemali by sme navyšovať e, e výdavky a počuli sme však, že musíme ale hlasovať o tom, že či sme vôbec za navýšenie to je číslo 1, číslo 2, tie dve otázky a potom tá pozmeňujúci návrh číslo 5, ktorý je, neviem na ktorej strane je 1, 2, neviem aký je teda rozdiel medzi tým a potom tá otázka, aká bude reakcia komisie a rady na to všetko. Pretože pr- problém je len jeden a že to má všetko byť len v jednom čítaní a teraz neviem, Eh, či ešte možné potom zase, keď sa vrátime, keď na budúce zase bude zmierovacie konanie, niekto povie, že tieto rezervy eh, sa nesmú, nesmie sa s nimi hýbať, alebo smie sa s nimi hýbať, že ja neviem, eh, s niečím musíme tam prísť, lebo prísť len tak na rokovanie bez ničoho a čakať, že čo povie predsedníctvo. Čiže ja by som skôr bol za to, aby sme podporili z návrh spravodajcu C5 aby sme sa politicky na tom dohodli, že A tak či inak, aj tak máme problém už so stropmi. Ešte keď sme začali hľať e, vôbec akékoľvek peniaze, už sme mali problém so stropmi. Ďakujem. Musíme si uvedomiť, že ak pán Godmanis milí kolegovia, ak schválime a ak e, teda odhlasujeme to tak, e, že upresníme presne, ktoré rozpočtové riadky budú zdrojom rezerv a úspor, tak potom už nebude o čom diskutovať, o čom rokovať s predsedníctvom. Už nebude o čom rokovať. To je jasné. Ak si teda želáme zmierenie s predsedníctvom, musíme si nechať aj manévrovací priestor, aby bolo o čom zmierovať. Musíme teda rokovateľom dať určitý rámec, určité limity. Musíme povedať teda, že máme to, to e, pravidlo disciplíny 20% a potom uvidíme dobrú vieru predsedníctva. Ja si myslím, že takto by to bolo lepšie, než keby sme povedali, že musíme nájsť cirka 30 miliónov eur a, pardon, 13 miliónov eur a nájdeme ich tu, tu a tu. To by už nebolo rokovanie, to by bolo skôr zadávanie niečoho a taká brutálna pozícia. Láslo Šurian. Áno, pán predseda, keď eh, počúvam túto rozpravu, je mi jasné, že celá situácia ešte nie je zrelá na konečné rozhodnutie. Čiže ja sa teda vraciam k pôvodnému návrhu mojej politickej skupiny a to odložiť rozhodnutie, rokovať s predsedníctvom a vrátiť sa s vyváženejším eh, riešením tiež je jasné, že ani tam nebude jednohlasnosť. To je bežné, to je, to je politika, to je život. Ale je takmer jasné, že existuje väčšina, ktorá by išla po návrhu predsedníctva tak, ako bolo predložené. Uh, to je jedna vec, aj vo vzťahu k Lisabonskej zmluve a iným povinnostiach musíme v určitých eh, riadkoch navýšiť, tak ako to navrhlo predsedníctvo, čo prakticky podporili aj veľké politické skupiny. Ale dôsledky tohto sú potom problémom. A ten problém sa nedá jednoducho len tak jednoducho teraz hneď vyriešiť. Čiže keď moja skupina nebude akceptovať tie jednotlivé špecifikácie týchto rozpočtových položiek, aby sa teda znížili rezervy? Potom akceptujem, čo ste povedali. Nemáme žiadnu negociačnú pozíciu. Čiže aj keď s vami veľmi sympatizujem, ja nie som si istý, že či toto je rozumný postup a preto by som vám spýtal, či by ste sa nechceli premyslieť aj to, čo povedal pán Bokroš Prečo sme si istí, že využijeme alebo že sa budú musieť použiť zdroje? Lenže my v porovnaní s predsedníctvom, ktoré je zodpovedné za čerpanie prostriedkov, my nie sme tí, ktorí majú určiť, že ktoré rozpočtové riadky mali byť znížené. A keby sme akceptovali to, čo je uvedené v bode 6 v ústnom pozmeňujúcom návrhu, že um, ma zamýšľa um, ehm, ehm, chváliť um, návrhy odhadov a podobne, ako to tam je uvedené, tak to je odtrhnuté od eh, akékoľvek témy. Prečo máme teraz už hlasovať? Prečo máme už teraz niečo si prijať? Ja si myslím, že my sme tu na to, aby sme rozhodli o problémoch a my ako členovia rozpočtového výboru nemôžeme povedať, že nie sme pripravení na my mať osobitnú schôdzu, keď je situácia osobitného charakteru. Ja si myslím, že pondelok je vždy čas mať stretnutie v Štrasburgu a v tejto situácii, keď nebude v pondelok v Štrasburgu, môže to byť aj koncom budúceho týždňa. My by sme mali byť schopní e, prísť sa stretnúť a rozhodnúť, a keď je situácia je naliehavá a keď e, väčšina je za to, tak vtedy to bude v poriadku. Ale táto situácia momentálne ešte nie je. Čiže ja by som skôr bol za to, aby sme nehlasovali. Ak väčšina hlasovať chce, tak budeme hlasovať proti konkrétnemu riešeniu a fakticky budeme hlasovať za mimoriadnú schôdzu rozpočtového výboru, ale nevidím dôvod, prečo teraz sa máme v týchto podrobnostiach venovať základnej otázke, okrem toho, že len máme dohodu, že chceme navýšiť tieto rozpočtové položky. Tieto riadky. Ďakujem pekne predseda z oslovo žiada spravodajca. Vladimír. E, ďakujem, pán predseda. E, chápem obidva názory, e, ktoré tu zazneli a mám možno názor, ktorý je niekde medzi nimi. Istým spôsobom, istým spôsobom verím tomu, že, že, to, že to zvládneme podľa mňa je jedna vec dôležitá, aby sme my išli s čistým, e, s čistým mandátom na zasadnutie, na zmierovacie konanie, kvôli tomu, že ak ho nebudeme mať, nebudeme vedieť, akým spôsobom máme rokovať. Preto tento čistý mandát mne, e, pre mňa by bol taký, že by sme povedali, že potrebujeme získať 13,4 milióna eur, ale nemusíme špecifikovať, e, že to bude z takej a z takej a z takej rezervy alebo z niečoho iného a to by som potom už nechal na, na predsedníctve, aby nám ono povedalo, odkiaľ chce nájsť tých 13,4 eh, milióna eur. To znamená, môj návrh je, aby sme schválili to, čo sme našli väčšinu aj na, aj na stretnutí koordinátorov, ale by sme neuvádzali prísne, že to musia nájsť z také a z také a z také rezervy. To by bolo možno východiskovým riešením a to by bol možno dobrý mandát na naše rokovanie. Ďakujem. Je vous remercie. Ďakujem veľmi pekne, pán Fernonš, ktorý si vypočul samozrejme posledný návrh spravodajcu, dúfam. Pán predseda, až do toho momentu, čo som počul, že už sme prekročili hranicu 20%. Ja som mal pocit, že tu bola všeobec, že bol všeobecný konsenzus k tomu, že v súvislosti s Lisabonom museli sme e, teda to navýšiť o tých 13,4 miliónov eur, ktoré e, vlastne predstavujú tých 1500 e, eur e, navýšenie na sekretariaty a zároveň, aby sa zabezpečili aj noví členovia alebo noví pracovníci pre politické skupiny a výbory. A teraz e, ja viem, že k tomu všetkému je konsenzus, ale teraz vidím, že konsenzus vlastne nemáme Čiže my potrebujeme oveľa väčšiu seba disciplínu. Samozrejme, že 20% je veľké množstvo peňazí, respektíve 20% z veľkého množstva peňazí je veľa peňazí a 20% z malého množstva peňazí zase nepostačí. Čiže e, preto vlastne sme e, trvali na nulovom rozpočte a vždy sme stále hovorili, že musíme vedieť, aké sú naše fixné výdavky a v tejto chvíli by som súhlasil e, s takým stanoviskom, že musíme mať e, jasný mandát na e, rokovanie, ale je jasné, že ak chceme ísť rokovať, tak nemôžeme momentálne povedať, že kde chceme robiť škrty. Momentálne sa ešte nedá povedať, že ktoré rezervy budú tie, kto, z ktorých budeme musieť zobrať peniaze. Čiže súhlasím preto s tým, čo povedal predseda výboru že potrebujeme taký mandát a pripraviť delegáciu, ktorá bude mať mandát, aby išla rokovať s predsedníctvom a taktiež to je niečo, čo sa potom bude môcť dohodnúť aj so stanoviskom alebo v línii stanoviska spravodajcu. To znamená, že tento mandát bude musieť byť v očistený alebo vyjasnený, ale táto, takéto stanovisko nie je e, kompatibilné s, roz, s škrtmi v niektorých iných e, položkách. Čiže toto všetko je otvorené a v tejto situácii mimoriadnej, akej sa ocitáme, myslím si, že všetci musíme byť pripravení ísť na také rokovania, ktoré budú nutné, aby sa táto otázka vyriešila. Aj na také pomôcť takým spôsobom, aby sme dosiahli čo najväčší konsenzus. Prosím, aby ste boli naozaj e, struční. Máme už len 25 minút. Musíme sa rozhodnúť. Reimer. Ďakujem, pán predseda. Môžem na úvod povedať, že vzhľadom na diskusiu v posledných dvoch, troch rokoch s predsedníctvom chápem argumenty jednotlivých strán aj v minulosti boli situácie, keď nám predsedníctvo niečo predložilo, ale ich návrhy neboli 100% prepracované do detailu a oni si povedali, že však výbor sa s tým bude zaoberať a nejak to doriešia a my sme potom boli buď tí dobrí alebo tí zlí podľa toho, ako sme to my vyriešili. Máme tu teraz takú situáciu, kde došlo k chybnému výpočtu a ten výpočet nám predložili a to je zodpovednosť predsedníctva, to nie je naša zodpovednosť. To je zodpovednosť tých, ktorí na tom pracovali. Je nesporné, že pokiaľ ide o väčšinovú diskusiu a v príprave druhého čítania a toho, čo očakávame od Lisabonu, situácia je taká, že väčšina e, výboru e, chce podporiť prvky rozpočtu. Čiže my nechceme znova všetko otvárať. Zároveň je tu väčšina, ktorá hovorí, že chce rešpektovať 20-percentné pravidlo zo známych dôvodov. Nechcem, aby sme teraz sa dopracovali nejakým hlasovaním k nejakému náhodnému výsledku, čo by rozpoltilo nás ako rozpočtový výbor. Keď sa pozriem na to, čo tu napísal pán Maňka, Myslím si, že by sme to mali odsunúť, pretože to by nebolo v náš prospech, keby sme urobili inak. Spontánne chcem e, reagovať na návrh Vladimera. Je tam by reducing by an amount of 13.4 million mohli by, a potom sa tam hovorí by reducing the reserves of uh, the amount and other budget lines by 13.4 million. To by tam mohlo byť namiesto toho, čo tam je teraz. A potom by sme tam mohli priložiť ešte dokument, kde by sme povedali, že sa držíme týchtoho toho pravidla 20%. Je tu možnosť, že predsedníctvo ešte samo nad sebou popremýšľa a samo od seba predloží nejaké návrhy a potom môžeme, budeme môcť pracovať na základe nového návrhu predsedníctva a s tým už pôjdeme do sprostredkovania. Hm. Ďakujem. Som veľmi rád, že môj predsed, predchodca Reimer Böge sa s nami podelil o svoju múdrosť. Máme ešte 20 minút a všetci sa chcú vyjadriť, musíme teda nájsť nejaký kompromis. Nie sme teda jednomyselne rozhodnutí, v konečnom dôsledku to bude väčšinové hlasovanie Chápem to, čo povedali pán Portaš a pán e, Bokroš. Viacerí takisto povedali, že sú ochotní pracovať dňom i nocou aj v Štrásburgu. To si takisto zapamätám. Naozaj, teraz ste vystavení riziku, že budete niesť e, následky toho, čo ste teraz povedali. Navrhujem následovné. Budeme hlasovať. ale nebude to e, hlasovanie správnymi e, účinkami. Bude to politické hlasovanie, orientačné hlasovanie. Tým teda vlastne uspokojíme Lásla. Čiže nebudeme hlasovať tak, že by sme povedali, že príjmame e, návrh rozpočtu v pozmenenom znení. To nie, pretože by sme si tým zabránili potom ešte rokovať s predsedníctvom, alebo ak budeme naozaj rokovať s predsedníctvom, museli by sme urobiť ústupky a potom jednoho dňa by sme museli hlasovať opačným spôsobom v konečnom dôsledku. Chceme si zachovať našu e, dôstojnosť samozrejme, takže mali by sme sa vyhnúť takýmto situáciám. Takže budeme hlasovať, ale nebude to právne záväzné. Bude to politické orientačné hlasovanie rozpočtového výboru, ak teda budeme mať dostatočnú väčšinu, samozrejme. Mojím cieľom je, aby sme mali čo najväčšiu väčšinu či ak to bude 55 k 45 o, o takejto téme, tak to bude dosť nepokojivé, si myslím. Ja by som teraz chcel teda navrhnúť, aby sme hlasovali, aby ste teda naznačili, že ste ochotní diskutovať aj do zmierovania s e, predsedníctvom <clears throat> a e, upresníme teraz predsedníctvu, aké je naše politické stanovisko k ich návrhu vrátanie tých nových prvkov, ktoré e, predstavujú ten spôsob vypočítavania, tak ako ho poznáme teraz. Takže ústny pozmeňujúci návrh, ktorý by hovoril, ja to veľmi pomaly prečítam po francúzsky. Rozpočtový výbor schvaľuje dodatočné finančné prostriedky, o ktoré žiada predsedníctvo vo výške 13,4 milióna eur. Veď toto vlastne bol zmysel našej vnútornej diskusie a pôvodného návrhu spravodajcu. Ďalej. Rozpočtový výbor, aby e, sa mohli financovať tieto nové e, prostriedky navrhuje príslušné úspory v rámci parlamentného rozpočtu. To je vlastne ten pojem neutrálny, rozpočet. Čiže získať nové financie 13,4 milióna eur e, nejakými vyrovnávacími opatreniami vo vnútri európskeho e, parlamentného rozpočtu. A potom e, by sme zapracovali ústny pozmeňovací návrh C. Teraz prejdem do angličtiny rozhodujeme sa dať mandát delegácii rozpočtového výboru na zmierovacú schôdzu s predsedníctvom, aby sa objasnilo, aké sú e, prostriedky na e, akceptovanie návrhu predsedníctva, rešpektujúc súčasné pravidlá rozpočtovej disciplíny, ktoré si stanovil parlament. Vladimír? Ďakujem, pán predseda. E, ja som chcel dať návrh, ktorý je takmer totožný s vašim návrhom. E, čiže poprvé, súhlasím s tým, aby sme si nechali otvorené dvere. To je jednoznačná vec. Po druhé, musíme mať jasný mandát. Ten jasný mandát hovorí o tom, že chceme e, minus 13,4 milióna eur. A po tretie, rozpočet by mal zostať rozpočtovo neutrálny tieto veci, vy ste to spomenuli presno, keď to bude, tak myslím, že máme jasný mandát a že to môžeme dnes odsúhlasiť, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr koordinátori, potom Inge. Joran? OK. OK. <laughs> Eh, Vynikajúco. Láslo. Ja by som chcel objasniť, že hlasujeme o mandáte a o žiadnom právnom akte alebo právnom probléme, to musí byť každému jasné. A ten mandát takisto musí byť jasný, ale zároveň veľmi flexibilný a tento formula, ktorú povedal spravodajca, že toto je suma a my sme pripravení rokovať e, z ktorých zdrojov, bez toho, aby sme spomínali, že či to sú rezervy alebo nejaké iné zdroje to je asi najlepšia možnosť pre e, s čím ísť na rokovanie. Čiže všetky tie detaily, ktoré ste vy prečítali, pán predseda, sú veľmi dobré, ale táto zjednodušená verzia posledná je lepšia, e, je lepšia možnosť ísť s týmto na rokovanie vo, voči vašej. Takže v tom prípade OK. E, Ostatní koordinátori Helga. Už keď vezmem do úvahy, že čo sme doteraz robili tu skoro 3 hodiny, tak e, myslím si, že je jasné, že nemôžeme dnes o ničom hlasovať, len môžeme rozhodnúť ako politický orgán, že toto je mandát na mm, zmierovacie konanie s predsedníctvom a že potrebujeme vyplniť medzeru tých 13,4 miliónov a myslím si, že je jasné, že máme politické rozhodnutie, že to chceme a potom budeme mať mimoriadne rokovanie nášho e, výboru a uvidíme, kedy sa to dostane na plenárku. Predseda, ďakujem Helga. Naši priatelia liberáli v poriadku. O, oni sú vynikajúci, keď vedia, že sa nebude pracovať noci, tak súhlasia. Pani Ombrasel? Ďakujem, pán predseda. Opakujem to, čo som zopakovala na rokovanie koordinátorov. E, tak ako pán Bortáš, aj Bokroš nesúhlasím celkovo s tým navýšením e, peňazí Čiže ja si myslím, že nie, nie je dôvod e, odkladať hlasovanie, aby som o tom odhlasovala hneď dnes. Pán Bokroš povedal, že predsedníctvo musí prijať rozhodnutie, ktoré dostatočne dobre nemajú premyslené a myslím si, že my, máme, my robíme to isté. E, to, že my sme ešte nepremysleli, že čo, ako to bude vyzerať v rozhodnutí súdu z hľadiska valorizácie miest do tých 3,76%, tam to bude mať retroaktívny účinok. E, Čiže v podstate ste navrhli, aby sa to financovalo cez úspory. A ak sú úspory v rozpočte, majú tam byť na to, aby sa vyfinancovali, e, vyfinancoval z toho ten rozdiel medzi 1,8 a 3,7 navýšením platov. Monsieur Portage, il a déjà dit qu'il était en désaccord. O, už povedal, že nesúhlasí. Čiže vy naďalej nesúhlasíte? Eh, ja súhlasím s vašim návrhom. To znamená, že ne, budem, budem hlasovať za druhý pozmeňujúci návrh aj za tretí, ale nie za prvý. Čiže prečo za tretí? Eh, ja by som chcel zodpovedať túto otázku preto, lebo v mandáte tej delegácie, ktorá pôjde rokovať, by sme mali rokovať o tom, čo sa bude diať s tými 20 percentami a preto súhlasím s tým pozmeňujúcim návrhom. Veľmi dobre, takže pán Portáš súhlasí, ak dostane ešte ďalšiu možnosť, následne prípadne hlasovať proti. Teraz má slovo Inge. Ja len chcem povedať, že mám trošku obavy, lebo sa čoraz viacej rozhodnutí dostáva z výboru pre rozpočet do menších gremí. Je to problém, lebo to obmedzuje moje práva a to v značnej miere. Takže vy teraz tu rokujete, potom dávate e, návrhy a toto podľa mňa nepostačuje z dlhodobého hľadiska. Uh, no, Inge. Nie, Inge. Naopak, Mohli by sme dnes hlasovať bez problémov, ale nezohľadni, nezohľadnili by sme fakt, že do včerajška rána nikto, žiaden člen tohto výboru ani nevedel, že pracujeme s nesprávnymi číslami. Mali by sme to zariadiť tak, že musíme rešpektovať kalendár. A ja takisto rešpektujem zodpovednosť každého parlamentného orgánu. Predsedníctvo bolo zle informované a ja potrebujem vedieť, aká je informovaná pozícia predsedníctva. Takisto rozpočtový výbor bol zle informovaný a je potrebné, aby rozpočtový výbor prijal nové stanovisko na základe lepších informácií, správnych informácií. Chcem sa ešte spýtať, či ešte sa chce niekto vyjadriť sekretariát sa spojí s pánom Maňkom, aby sa dopracoval tento text, ktorý bude predložený nám na hlasovanie. A to znamená, že nepredkladám na hlasovanie ostatné písomné pozmenujúce hlasovania, ktoré, pozmenujúce návrhy, ktoré boli pripravené, pretože to bude politické hlasovanie, takže právne detaily, ktoré budú v návrhu rozpočtu na plenárku, budú o, poslané na ďalšiu schôdzu rozpočtového výboru po tom, čo prebehne zmierovanie s predsedníctvom Náš spravodajca potrebuje ešte pár minút. Pán spravodajca? Pán predseda, myslím si, že sme sa dohodli a že možno by sme mohli teda odsúhlasiť E, ústny návrh na základe toho, čo sme tu dnes povedali a e, získame tým mandát na vyjednávanie s predsedníctvom. Bon. Alors, je, je Možno to ešte raz pomaly prečítam, tak je tu časť e, vo francúzštine, časť v angličtine, takže pomaličky to prečítam. Tento pozmenujúci návrh, e, to bude jediné hlasovanie. Jediné hlasovanie o tejto téme dnes. To bude jediné hlasovanie dnes. Nebude to právne hlasovanie. my sa nachádzame v neočakávanej situácii a chceme o tom diskutovať s predsedníctvom. Takže rozpočtový výbor schváľuje dodatočné finančné prostriedky, ktoré žiada predsedníctvo vo výške 13,4 milióna eur. Rozpočtový výbor chce financovať toto navýšenie úsporami v rámci parlamentného rozpočtu. A z toho dôvodu výbor sa rozhodol dať mandát delegácii rozpočtového výboru na e, zmierovaciu schôdzu s predsedníctvom tu by sme možno mohli napísať specify, aby sa špecifikovali potrebné e, prostriedky, tak aby sa mohol zohľadniť návrh predsedníctva, rešpektujúc súčasné pravidlá rozpočtovej disciplíny, ktoré si stanovil parlament. Pán Portaš? Mám jednu procedurálnu otázku. Prvý odsek, mohli by sme o ňom hlasovať oddelenie, pretože súhlasím síce s postupom, ale politická otázka, k tomu chcem oddelené hlasovanie. Máte samozrejme e, právo na split vote. E, pán Haglund? Uh, Pán predseda, veľmi stručne, len keď hovoríte o tej delegácii, ktorá bude dele rokovať s predsedníctvom, to je kto? Kto tvorí tú delegáciu? Uh, oui. uh, Toto rozhodnú koordinátori, samozrejme. Každá skupina bude bdieť nad tým, aby všetci, ktorí majú legitímny argument, boli prítomní, tak ako to bolo naposledy. Pán spravodajca? Ja skúsim prečítať ten text, tak ako ste ho vynahrovali v presnom znení. E, budú to dva návrhy. Jeden bude hovoriť. Prečítam to v angličtine, aby to bolo jasné. Approves the means proposed by the Bureau že navrhuje prostriedky, ktoré navrhol predsedníctvo vo výške 13,4 milióna a zamýšľa využi- nájsť e, financovanie týchto nových podrieb e, s tým, aby sa zabezpečovala aj rozpočtová neutralita. To bude prvá veta. A druhá, druhý je rovnaký ako 8. pozmeňujúci návrh C. Teda rozhodne, že dá mandát delegácii výboru rozpočtového pre smierovacie konanie s predsedníctvom s cieľom zabezpečiť nevyhnutné zdroje, prijať návrh predsedníctva za zároveň pri zároveň rešpektovaní rozpočtovej disciplíny, ktorú odsúhlasil parlament. Je to to isté, čo som povedal ja, ale keď to povie spravodajca, je to lepšie. Takže prvý odsek navrhovaný spravodajcom, kto je za, kto je proti. Dvaja sú proti, kto sa zdržiava. Je to schválené. Druhý odsek, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdrža- zdržali sa? Je to prijaté. Drahí kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Bol to komplikovaný problém, citlivý problém a myslím, že vy ste mi to uľahčili a takisto ste to uľahčili spravodajcovi, ale aj delegácii, ktorú sme vytvorili, ktorú sme poverili tým, že sme prijali toto stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Pani Vertman mi povedala, že chce ešte niečo zdôrazniť. Chcete to urobiť teraz alebo na budúce? To môžeme urobiť aj na budúce. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Schôdza je odročená.